Už sme začali pred niekoľkými sekundami. Dámy a páni, zápisnica e, zo zasadnutia zo 7. apríla máte ju k dispozícii. Ak nemáte pripomienky, tak vyhlásim ju za prijatú. A teraz